téma. Chcem, aby ste prejavili úctu slovám, ktoré práve teraz eh, prečítam a ktoré sa objavia v zápisnici. Dávam chvíľku, aby ste sa mohli usadiť. Thank oh, you. Ďakujem. Budeme pokračovať. Prosím, láskavo sa utište. Chcela by som eh, spomenúť veľmi závažné udalosti, ku ktorým došlo. Európsky parlament chce vysloviť svoje znepokojenie a prejaviť eh, E, svoju spolúčasť postihnutým osobám. V piatok 30. októbra vypukol veľmi silný požiar v nočnom klube v Bukurešti, pričom 300 až 400 ľudí, mladých ľudí zhruba vo veku 20 rokov sa tam zhromaždilo pri príležitosti koncertu. Počet mŕtvych už dosiahol minimálne 46 a zhruba 100 ľudí ešte stále v nemocnici, mnohí sú vo veľmi vážnom stave. Myslíme na rodiny, a na priateľov týchto obetí. Taktiež nás veľmi eh, rozhorčilo, znepokojila správa o ruskom lietadle, eh, ktoré sa zrútilo v strednom sinajskom regióne, pričom 224 prišlo o život. Týmto vyslovujeme eh, svoju sústrasť rodinám obetí a celému ruskému národu. Pán Negresku, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, dovolujem si, pretože ja som bol ten, ktorý som požiadal v mene ďalších e, rumunských poslancov, ktorí žiadali o toto vyhlásenie, aby sme vzdali česť 50 e, e, mladým obetiam požiaru v, na diskoteke v Bukurešti. Boli to mladí ľudia, a to, čo ste urobili teraz, je signálom eh, ľudskosti a humánosti. Je to teraz veľmi ťažká situácia pre moju krajinu a ďakujem všetkým členským štátom, ktoré sú ochotné nám pomôcť.